Áno, hlásite sa o slovo, alebo akú máte požiadavku? Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne. Gratulujem vám k vystúpeniu pred televíziu, ale chcem sa prihlásiť sa eh, pre neskôršiu rozpravu Catch the Eye por haber cazado hábilmente el ojo del presidente. Aha, no veľmi takto rýchlo ste e, aj zaujali moju pozornosť, takže OK. Dobre, a teraz ako prvý bod programu máme spoločnú rozpravu, a respektíve teda ešte by sme mali pokračovať e, v debate o európskom semestri. E, to sú správy pána Debak Beckera, pána Prieta a Koferatio. Začali sme to dnes ráno o 9. ale vidím, že teraz ešte prvý rečník má 4 minúty pre svoje vystúpenie a to je pán Sajdelka. Drauj. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážne pán komisár, milí kolegovia. Dnes popoludní budeme hovoriť o veľmi citlivej a zložitej záležitosti o železničnom balíku. E, táto téma bola predmetom viacerých diskusí a nedalej zostane v stredobode pozornosti osobne. Osobne e, som vždy bol e, zastancom otvorenia trhu, ale ak chceme mať európsky trh, treba zabezpečiť náležité pravidlá pre prevádzkovateľov, aby vedeli, ktoré pravidlá e, sa na nich vzťahujú. A to je predmetom mojej správy. Návrh komisia, to nie je žiadne tajomstvo, e, bol pre mňa nepriateľný, pretože nezohľadňoval tú skutočnosť, že existujú viaceré rôzne sieťové štruktúry, aj rôzne skúsenosti, ktoré nadobudli členské štáty s otváraním e, trhu. Ale v každom prípade ja ďakujem tieňovým spravodajcom za spoluprácu e, v súvislosti s týmto balíkom, o ktorom sa bude hlasovať zajtra. Musíme e, venovať väčšiu pozornosť prostriedkom, nielen cieľom a musíme vytvoriť stimuly pre trh. Treba hľadať tú správnu rovnováhu medzi otvorením trhu a ochranou prevádzkovateľov. Treba sa vyhnúť tomu, aby komerčne atraktívne e, linky boli predmetom E, e, selekcie a tomu, že ich budú prevádzkovať iba už etablovaní prevádzkovateľia. Takisto musíme mať aj základné pravidlá, ktoré upravujú štruktúru železničných podnikov. Treba hľadať prepojenie medzi existujúcimi e, prevádzkovateľmi a ostatnými, medzi holdingovými spoločnosťami. Treba vytvoriť rovnaké podmienky, spoločnosti a zaistiť e, plnenie práv e, e, cestujúcich a poskytnutie im informácie o získavaní cestovného cestovných lístkov. Myslím si, že mali sme v celku celkom plodné diskusie a výsledný balík získal väčšinovú podporu vo výbore pre dopravu. Myslím si, že môžeme z tohto vychádzať pri našej neskoršej práci. E, naozaj dochádza k e, e, vyberaniu toho najlepšieho, najlepšieho, čo existuje a mali by sme nájsť možnosť vyhodnotiť vplyv na celkovú hospodárskú rovnováhu. Hovoríme o náležitom riadení a a predložili sa viaceré pozmeňujúce návrhy k pôvodnému návrhu komisie. Potrebujeme aj doplňujúce pravidlá. Je veľmi dôležité, aby sme vytvorili aj podporili vhodné trhové mm, nástroje. V tejto veci som spolupracoval s pánom Fihelom, s ostatnými kolegami a predložili sme podmenujúce návrhy, ktoré vychádzajú z diskusí vo výbere pre dopravu. E, môžeme totiž pripustiť, e, aby e, existujúce pravidlá sa podkopali, oslabili. Existujú aj kolektívne zmluvy, ktorých dodržovania treba zabezpečiť. Myslím si, že výsledný výsledok je celkom mm, dobrý Záverom chcem povedať, že to, čo sme vyjednali, predstavuje ďalší dôležitý krok smerom dopredu. Je to v skutku vylepšenie. Ďakujem veľmi pekne, vážny pán kolega. Predtým, ako prejdem k ďalšiemu spravodajcovi, chcel by, by som e, dodržať protokol. E, teraz e, máme k dispozícii zápisnicu. Máme nejaké námietky voči tejto zapisnici? Zdá sa, že nie. Tým pádom e, zapisnica je schválená. A teraz e, odovzdám slovo ďalšiemu e, kolegovi. Ďakujem pekne, pán komisár. Excuse me, tu taký geschäft. Prosím, prepáčte, je to k rokovaciemu poriadku. Čo by ste chceli? Len by som chcela povedať, že e, teda pre protokol, pre zápisnicu, e, predtým bolo